zápisnici z tohto zasadnutia, ak nebudú predložené výhrady e, do schválenia tejto zápisnice. Nominácia bude schválená a týka sa to e, delegácie parlamentného zhromaždenia AKT EU Paulo Rangel e, nahradí Fernanda Rausa. A teraz pristúpime k hlasovaniam.